Okay, colleagues, it is after 8 o'clock, and I know colleagues are keen to do this vote and have other Kolegyne, kolegovia, meeting from different political máme 8 hodín, takže je dôležité, aby sme hlasovali, keďže pôjdu ešte ďalšie schôdze, politických skupín a tak ďalej. Začína výbor DV prijatie programu. Môžeme prijať program. Ďakujem veľmi pekne. Bod 2. Oznámenia. Nemám žiadne oznámenia. Bod 3. Hlasovanie o vytvorení nástroja, ktorý prispieva k stabilite a mieru pod článok 53+, plus, e, AFED. Je to veľmi senzitívne legislatívne, legislatívne stanovisko. Pán Vajnonen je náš spravodajca a chcel by sa vyjadriť k tomuto hlasovaniu. Áno, budem veľmi stručný, keďže máme niekoľko stretnutí s tieňovými. Všetci vieme, o čo tu ide, aké majú stanovisko rôzne politické skupiny. A musím povedať, že keby sa, keďže viem, ako to bude dopredu vyzerať, veľmi ma mrzí, že DV nevie zaujať sil, stanovisko vychádzajúce zo silnej rozvojovej politiky v AFETE sú možno rôzne stanoviská a postoje, ale DEVE by malo dokázať mať silné stanovisko postavené na rozvojovej politike. Niektorí ľudia si myslia, že keď vylúčime rozvojové financovanie ICI, že to je dôležité, ale nie z môjho pohľadu, pretože dôležitejšia je tá otázka, ako bude vyzerať táto budovanie kapacity, ktorú navrhuje komisia. Ako to môžeme nazvať rozvoj, ak pravidlá rozvojovej politiky nie sú dodržiavané? Tieto pravidlá e, sa nedodržiavajú. Ako môže byť právnym základom rozvoj, keď sa nedodržiavajú pravidla rozvojovej politiky? To, sú, to je pre mňa veľmi dôležitá zásada. Takže ak výsledkom bude to, že spôsobilosť tam nebude, že tam nebudú môj pozmeňujúci návrh 1.4, budem musieť hlasovať proti pri konečnom hlasovaní a musím stiahnuť moje meno z tejto správy. Takéto silné je moje stanovisko a postoj. A ja viem už dopredu, čo sa stane, aký bude výsledok hlasovania ale chcel som to ešte veľmi jasne aj povedať. Ďakujem veľmi pekne. Takže poďme hlasovať. A chcem urobiť test. Mali sme totiž technický problém pri predchádzajúcom hlasovaní. Otváram hlasovanie, je to len test. Chcem len preveriť, ako funguje hlasovacie zariadenie. Otváram hlasovanie. Každý, jeden stlačil gombík. Áno, Takže prosím, každý ste stlačili hlasovací gombík. Toto je len test, pretože sme mali predtým problém. Chcem sa spýtať, či každý odhlasoval, akože odhlasoval. Končím hlasovanie. Áno, dobre, funguje to. A teraz môžeme naozaj začať hlasovať. A začneme pozmeňujúcim návrhom 6 za proti, zdržal sa, zamietnuté. 42 za, proti, zdržal sa, zamietnuté. 43 e, za, proti, zdržal sa, 44 a 43 spolu zamietnuté. Teraz prejdeme k trojke za, proti, zdržal sa, zamietnuté. 45 za, proti, zdržal sa, schválené. 46 za, proti, zdržal sa, preveríme. 46 preverujeme, otváram hlasovanie. Menovité hlasovanie každý odhlasoval. Končím hlasovanie. Schválené. 48 za, proti, zdržal sa zamietnuté. 47 za, proti, zdržal sa zamietnuté. 49 za, pardon, 40, 47 a 49, kompromis 2 za, proti, zdržal sa Predsa by som si to radšej preverila, ale na budúce prosím, keby ste jasnejšie ukázali. Kompromis 2, menovité hlasovanie. Odhlasoval každý, končím hlasovanie. Schválené. Keby ste to za každú skupinu ukázali, tak to ukážem. Áno, ale budem Prosím ťa jasnejšie, keby si to ukazovala. Dobre. 51 to vypadáva. Prejdeme ku kompromisu 4. Za, proti, zdržal sa, zamietnuté. 52 za, proti, zdržal sa, zamietnuté. 53 za, 53 za, proti, zdržal sa, preveríme si to, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Kompromis 1 za. Kompromis 1 za. Proti. Zdržal sa. Preveríme to, prosím. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Pozmeňujúci 4 za. Proti. Zdržala sa zamietnuté. 54 bolo stiahnuté. Kompromis 6 za. Proti. Zdržala sa schválené. 56 za, proti, zdržal sa zamietnuté. 57 za, proti, zdržal sa, preveríme, preverujeme 57, nech sa páči. Končím hlasovanie. Schválené. 58 za, proti, zdržal sa, zamietnuté. 59 za, proti, zdržal sa, schválené. 60 za, proti, zdržal sa, schválené. 61 za, proti, zdržal sa, zamietnuté. 62 za, proti, zdržal sa, schválené. 63 za, proti zdržal sa zamietnuté, 64 za, 64, 65 spolu za, proti zdržal sa zamietnuté, 66 za, proti zdržal sa zamietnuté, 67 za, proti zdržal sa schválené, 68 za, proti zdržal sa zamietnuté, 69 za, proti zdržal sa schválené, 70 za, Schválená. 71 za, pardon, 71 a 2, 3 spolu za, proti, zdržal sa, preveríme si to, nech sa páči 71 a 2, 3 spolu menovité. Končím hlasovanie. Schválené, áno. 74 za, proti, zdržal sa, zamietnuté. 75 za, proti, zdržal sa. Preverme si to, prosím, 75 si zavre, za, e, preverme. Otváram hlasovanie. Každý odhlasoval. Končím hlasovanie. Schválené. 76 za. Proti zdržala sa zamietnuté, pardon, 5 za proti, zdržal sa, schválené. 77 za, proti, zdržal sa, schválené. 78 za, proti, zdržal sa, zamietnuté, áno, prepačte. 79 za, proti, zdržal sa, Chcem to preveriť. Nevidím veľmi jasne, čo robíte. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválené. 80 za. Proti. Zdržal sa. Schválené. Teraz odôvodnenia. 12 za. Proti. Zdržal sa. Schválené. 13 za proti, zdržal sa schválené, 14 za, proti, zdržal sa schválené, 1 za, proti, zdržal sa schválené, 15 za, proti, zdržal sa schválené, 16 za, proti, zdržal sa schválené, 17 za, proti, zdržal sa, zamietnuté. 18 za, proti, zdržal sa, zamietnuté. 19 za, proti, zdržal sa, schválené. 20 za, proti, zdržal sa, zamietnuté. 21 za, proti zdržal sa, zamietnuté. 22 za, proti zdržal sa, zamietnuté. Kompromis 5 za, proti, zdržal sa, zamietnuté. Pardon, schválené. Prepačte, schválené veľkou väčšinou. 5 je schválená, kompromis 5 je schválený. Teraz 23 za, 23 za, proti, zdržal sa, zamietnuté. 29, 30, 31 spolu za, proti, 29, 30, 31 spolu. Pardon. 25. Kompromis 5 bol prijatý totiž, takže preto prejdeme teraz 28. Pardon. A 20 30, 31. Dobre? Takže za proti, zdržal sa, zamietnuté. 32 za, proti, zdržal sa, schválené. 33 za, proti, zdržal sa. Preveríme si 33, nech sa páči. Otváram. Končím hlasovanie. Schválené. Dvojka za, proti, zdržal sa zamietnuté. To bola dvojka, 34. Tridsať šesť za, proti zdržal sa schválené, tridsať sedem za, proti, zdržal sa, schválená. Tridsať osem za, proti, zdržal sa, zamietnutá. 39, 41 spolu za, proti, zdržal sa, schválená. 40 za, proti, zdržal sa, schválená. Teraz citácie. Jedna, osem, devet, sedem. Ignácio. Áno. Mám dve, dva návrhy k osmičke a deviatke aj sedmičke. Keby sme ich mohli presunúť k odôvodneniam a nie k citations. Čiže aby boli ako odôvodnenia pretože by to bol právny problém, pretože z dôvodu právneho základu nemôžu byť citations, ale musia byť odvodnenia. Dobre? Takže ktorí sú za 8, 9, 7 ako odvodnenia za, proti, zdržal sa, schválená. A teraz 10 a za, proti, zdržal sa, schválené. 11 vypadlo a môžeme hlasovať o návrhu stanoviska v pozmenenom znení. Bude to elektronické hlasovanie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Je to schválené 13 ku 8, jeden sa zdržal. Ďakujem, pán Vajronand, ja viem. Pani predsednička, keby ste prosím vyškrtli moje meno z tejto správy, niekto za iný musí e, o správe rokovať miesto mňa za výbor. Takže ďakujem veľmi pekne kolegovia. Budeme pokračovať tak, ako sme sa dohodli. A berem na vedomie žiadosť pána Verinena. Ďakujem za vašu účasť, ďakujem tlmočníkom.